príliš veľa času pre túto veľmi dôležitú schôdzu. Prosím, posaďte sa. Posaďte sa, musíme e, dodržiavať vyhradený čas. Srdečne vás tu všetkých vítam. Rád by som privítala pána predsedu parlamentu. Možno Pán predseda by mal privítať skôr nás, ale predsa len vítam vás. Pán predseda parlamentu Buzek, je pre nás veľkou cťou, že ste medzi nami, pretože aj vďaka tomu je táto mimoriadná schôdza ešte o niečo významnejšia. Organizujeme túto schôdzu spoločne eh, s podvýborom pre ľudské práva. Pani Hautala tu sedí vedľa nás a taktiež s delegáciou pre vzťahy s Bieloruskom a tiež e, s delegáciou pre parlamentné zhromaždenie Euronest. a týchto e, zastupuje pán Protasevič a pán Vajkenen. Rád by som privítal všetkých prítomných, e, najmä pána podpred, viceministra zahraničných vecí Litvy Lajsiuta, ktorý tu zastupuje OECD. Taktiež by som rád privítal pána komisára Fileho. Pardon, je to zastupca OBSE. Ďalej máme tu veľmi mnoho ďalších zaujímavých hostí, ktorí nám iste povedia niečo zaujímavé. Je tu a je veľvyslanec, ktorý e, viedol pozorovateľskú misiu ODHIR. A tiež e, by som rád privítal pána Milinkeviča, ktorý je víťazom Sacharovovej ceny alebo nositeľom Sacharovovej ceny a tiež podpredsedu organizácie bieloruských e, novinárov v roku 2004 e, bol ocenený Sacharovovou cenou. Ako iste viete, je potrebné analyzovať e, situáciu v Bielorusku po posledných veľmi krvavých demonstráciách a po útlaku ktoré nasledovali po prezidentských e, voľbách 19. decembra. Ale taktiež chceme e, diskutovať o situácii a o postoji Európskej únie a medzinárodného spoločenstva voči dianiu v Bielorusku. Musíme tiež hovoriť o našich vzťahoch s Bieloruskom. Ako viete, konferencia predsedov zasadne zajtra, aby rokovala o ad hoc delegácii, ktorú požiadal náš výbor, aby vycestovala do Bieloruska. A v, na dnešnej schôdzi budeme hovoriť aj o týchto témach a tiež o cieľoch tejto misie. Rád by som ešte dodal, že ešte pred touto schôdzou som sa stretol s ministrom zahraničných vecí Bieloruska a oznámil som mu, že by sme boli radi, keby táto delegácia mohla vycestovať aj za podpory vlády. Teda pricestovať do Bieloruska. Rád by som tiež zdôraznil význam tejto našej schôdze Ale bez e, ďalšieho zdržiavania by som teraz e, rád dal slovo predsedovi parlamentu. Ešte raz vás srdečne vítame. Pán predseda Buzek, máte slovo. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Na úvod by som rád povedal, že toto je dlho očakávaný bieloruský deň v Európskom parlamentu. Som veľmi rád, že tu máme zástupcov bieloruskej demokratickej opozície. Ďalej sú tu zastúpené nezávislé médiá, občianská spoločnosť. E, sú tu s nami spoločne dnes. Ja som sa s vami stretol e, do poludnia a diskutovali sme, drahé priatelia, e, dosť podrobne, ale to nestačí. Musíme diskutovať transparentne o situácii v Bielorusku, musíme hovoriť o tom, čo sa udialo a čo môžeme urobiť v budúcnosti my ako Európska únia. Teda žiadame vás o radu. V krátkosti, ako riešiť tento problém? Občania Bieloruska e, sú vítaní v európskej rodine e, slobodných a demokratických národov e, a my na vás čakáme a uznávame vás ktorí ste tu medzi nami ako zástupcov vášho národa. A rád by som ešte e, vyjadril e, svoj prejav solidarity s vašim národom, s národom Bieloruska. Všetci sme pozorne sledovali udalosti v Minsku. Ja som bol v neustálom kontakte od 20. decembra s pánom predsedom Albertínim. Chcem mu poďakovať za to, že zorganizoval túto schôdzu a taktiež e, pani predsednička e, podvýboru pre ľudské práva pani Hautala, pán Vilgenin a pán Protasevič, ktorí boli v neustálom kontakte. E, ďakujeme aj vám, pán komisár File. Aj s vami sme o tomto už mnohokrát rokovali, o problémoch, ktoré súvisia s Bieloruskom. A tiež máme tu zástupcu predsedníctva OBSE a tomu sme tiež veľmi radi. Môžeme sa zhodnúť v tom, že naše dnešné stanovisko povedie k tomu, že e, Lukašenková vláda nemá demokratickú legitimitu. Na tomto sa zhodneme a preto je nevyhnutné, aby sme revidovali politiku Európskej únie voči Bielorusku a Chceli by sme začať s tým už teraz, chceli by sme sa už teraz začať zamýšľať o tom, ako to poňmeme v budúcnosti. Teda pristúpme k tejto schôdzi ako k brainstormingu. Táto schôdza je veľmi dôležitá aj z časového hľadiska. Prvou prioritou je požiadať bieloruské orgány, aby oslobodili všetkých tých, ktorí sú e, vo väzení a aby uvoľnili tie odsúdenia ktoré uvalili voči 30 e, aktivistom. A taktiež je dôležité poskytnúť e, potrebnú zdravotnú starostlivosť, e, a to okamžite niektorým jednotlivcom v spoločnosti, ktorí boli veľmi brutálne zbytí a zranení. Želám nám všetkým spoločne veľmi produktívnu diskusiu a chcem vás vyzvať, aby ste sa nebáli vystúpiť, aby ste predkladali svoje návrhy, ako pristúpiť k novej stratégii EÚ voči Bielorusku. E, vďaka prítomnosti našich priateľov z Bieloruska naše rokovania môžu byť o mnoho podrobnejšie a širšie a očakávame e, veľmi konkrétne výsledky týchto našich rokovaní, ako riešiť e, tieto problémy v budúcnosti? Toto je najdôležitejšia otázka pre nás všetkých. Ďakujem, pán predseda. Grazie, presidente. Suo intervento è stato molto uh, utile per... Ďakujeme pekne, pán predseda. Vaše vyhlásenie bolo veľmi užitočné, pretože vytvorilo rámec tejto našej schôdze a ďakujeme vám aj za vašu prítomnosť. Rád by som vám teraz poskytol nejaké predbežné informácie, najskôr technické informácie. E, môžete počúvať tlmočenie do bieloruštiny na kanáli číslo 17, ak si to želáte z organizačného hľadiska. E, by som to plánoval asi takto. Najskôr prebehne prvá časť diskusie, a tu sa budeme venovať volebnému procesu a tiež povolebnej situácii. A pán veľvyslanec nás oboznámi s touto situáciou. Potom eh, obaja nositeľa Sacharovovej ceny vystúpia, pán Milinkievič a pán Aleksandriu. A tiež v mene asociácie novinárov popíšu situáciu v Bielorusku a taktiež e, potom budeme hovoriť o stanovisku medzinárodného spoločenstva. V tejto téme vystúpi pán komisár File a tiež e, zástupca ministra zahraničných vecí Litvy, ktorý taktiež zastupuje predsedníctvo OBSE. Najskôr pán Arens Chcel by som však požiadať všetkých rečníkov, aby sa obmedzili vo svojom vystúpení na 5 minút. Vďaka tomu budeme mať potom priestor ešte aj na kolo otázok a odpovedí. Tiež e, dáme slovo pánovi Nikolajevovi, ale to až neskôr v tej druhej časti našej skôze. Nech sa páči, najskôr pán Aroz, e, veľvyslanec. Ďakujem pekne. Ja som viedol pozorovateľskú misiu OBSE v Bielorusku v roku 2006, 2008 a 2010. E, vo všetkých troch prípadoch e, to hodnotenie bolo negatívne. V roku 2010, e, za tento rok máte našu správu k dispozícii, zaznamenali sme nejaké zlepšenia v predchádzajúcich voľbách, ale netýkali sa tých zásadných oblastí a Tie základné oblasti sa týkajú dodržovania prísnych pravidel politického systému, e, ďalej e, postup včasného, e, predčasného volenia a postupy pri voľbe. Všetci ostatní kandidáti sa zhodli, že nemajú žiadnu dôveru do volebného vo volebný proces. Trvali sme na tom, že je potrebné zaznamenať e, zlepšenie tejto situácii e, v tomto prípade. E, dopočul som sa aj jeden vtip. Vojenské zložky majú cvičenie a musia robiť kliky. Niektorí vojaci však nie sú v dostatočnej forme a v dôsledku toho musia pochodovať a to sa potom hodnotí e, e, značkami e, vynikajúco, ďalej ďalšie cviky, ktoré sú tiež vynikajúce a celkový výsledok je iba dostane známku 4. Tu vidíme, čo je na týchto zlepšeniach dôležité a čo nie je dôležité. Podľa mňa tento vtip bol dosť dobre načasovaný. Uh, E, zaznamenal som vo svojej správe e, tie hlavné negatívne body, ktoré sme si všimli. Nebudeme však teraz o nich hovoriť, budeme skôr sa venovať tým skutočne zásadným otázkam. V úvode misie e, vedúci prezidentskej kancelárie očakával, že OBS predloží pozitívne hodnotenie týchto volieb a taktiež minister zahraničných vecí Martinov nám povedal to isté hneď v prvý deň našej delegácie. Uviedli, že oni si všimli významné zlepšenia a to do takej miery, e, že už lepšie to nemohlo byť. E, Údanie reformy sa musia uskutočňovať krok za krokom. E, ja som povedal, že chápem ich postoj a že by som bol rád, keby sme toto zlepšenie mohli aj odobriť. Tie dve volebné miesta, pri ktorých som, na ktorých som boli ja, sa držali vyčleneného času a Hlasovalo sa až do 8 hodiny večer. Teraz sa vyjadrím k téme prísnosti politického systému. V Bielorusku eh, má najvyššiu moc prezidenta a prezident sa stotožňuje aj s národom, aj s celým s celou krajinou Bieloruska. Toto bolo posolstvo Bieloruského občanského kongresu a my sme videli po celej krajine plagáty o tom, akí sú občania šťastní a takto to bolo portretované aj v médiách. Rád by som teraz spomenul jednu poznámku, ktorá možno nie je veľmi populárna. Nie všetko v Bielorusku je zlé. Ja som hovoril aj s ľuďmi, ktorí by radšej žili, v, ktorí radšej žijú v Minsku ako v Moskve. A aj na toto nesmieme zabúdať pri našom hodnotení. Nie je žiadna prezidentská strana, politická strana, mnohí členovia v opozícii už dlho čakajú na registráciu v politickej strane eh, nejakého iného druhu. Isté, že s tým úzko súvisia aj politické sily. Eh, počas svojej misie som eh, často nadobudol dojem, že členovia opozície sa považujú za pozorovateľov vyhľadných zo zahraničia a je potrebné ich zadržať. Politické strany a verejné zhromaždenia spravidla sú v stranách, ktoré sú naklonené vláde a preto um, domáci pozorovatelia eh, boli zaujatí vo svojom pozorovaní, neboli objektívni. Je to začarovaný kruh. Najúspešnejší eh, kandidát opozície Sajkov um, eh, ehm, nezískal oficiálne dostatočnú podporu a médiá o tom neinformovali objektívne. Boli veľké nedostatky aj v kampani pred týmito voľbami. Podľa mňa tam boli dve zásadné chyby. Na jednej strane nedostatok jednoty. V podstate tam bolo 9 kandidátov, to nie je optimálna vec. Okrem toho, po druhé, nedostatok profesionálnosti počas kampane. Proste išlo o to, aby e, sa získali hlasy tých, ktorí obvykle hlasovali za súčasného prezidenta. A to tá kampaň nedosiahla. A potom tretí dôležitý bod, úloha Ruska v kampani. Krátko pred voľbami e, prezident Medvedev kritizoval prezidenta Lukašenka a vlastne aj pozorovateľská misia bývalého e, Sovjetského zväzu tiež naznačovala, že nezmení svoj postoj. A niektorí kandidáti nakoniec v Bielorusku boli aj proruský a kritizovali Lukašenka za to, že kazí vzťahy s Ruskom. Takže e, pozorovateľská misida CIS hodnotila aj to, že vlastne e, zistila, že závery boli troška odlišné od toho, čo zistila pozorovateľská misia OBSE. A ešte jedna posledná poznámka. Spolupráca s, parlament, s delegáciou parlamentného zhromaždenia OBSE e, bola veľmi dobrá, výnimočne dobrá a podarilo sa nám prekonať niektoré ťažkosti v súvislosti s predsedníctvom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec Arens. Slovo dám pánovi Milinkievičovi, predsedovi hnutia za slobodu, laureátovi Sacharovovej ceny z roku 2006. A potom pani Nikalieva prehovorí tejto teda cena, pardon, dcera pána Nikolajeva. Takže nech sa páči, prvý ročník, 5 minút. Názor bieloruskej opozície je taký, že voľby boli manipulované a sme si istí, že v priebehu týchto volieb vlastne e, e, nedostal e, súčasný prezident ani 50%, takže sme za to, aby bolo druhé kolo. Obávame sa, že sú tu technické problémy nie je počuť signál. Tlmočníci sa ospravedlňujú. Je tu technický problém, nie je počuť signál. Takže momentálne je prerušená schôdza, akým sa dorieši tento technický problém.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 Technický problém sa zdá byť už vyriešený. Takže budeme pokračovať. Pán predseda dal pokyn k pokračovaniu zasadnutia. Ešte raz E, začne hovoriť pán Pilinkevič. Demokratická opozícia v Bielorusku oceňuje, respektíve hodnotí tieto voľby ako zmanipulované a nespravedlivé. V podstate Lukašenko nedostal ani 50 hlasov a malo byť aspoň druhé kolo volieb. Pred 5 rokmi bolo dôležité, aby režim v rámci Bieloruska získal legitimitu. A podstate sa e, krajina uberala smerom k dobrým vzťahom s Ruskom, ktoré podporovalo Lukašenka. E, išlo o to, aby povedzme, jeho pozícia bola legitimizovaná aj smerom k západu. A preto vlastne e, sa zdôrazňovali aspekty ekonomické a aspekty modernizácie a to poznačilo aj vzťahy s Ruskom. Ale v podstate tie voľby boli demokratické, demokratickejšie, respektíve hm, oproti tomu, čo sme videli predtým. Ale teraz sme zaznamenali veľmi e, tvrdú reakciu a proste vládnúca, e, vládnúci orgány e, postupovali veľmi tvrdo a 31 predstaviteľov opozície bolo vystavených veľmi tvrdým útokom a to politici aj novinári. A nakoniec eh, aj opozícia zistila, že nemá až takú veľkú podporu v krajine. A samozrejme to bola neadekvátna reakcia, ale používali sa aj provokatéry a nepodarilo sa nám ešte vlastne vyšetriť alebo zistiť, aké zámienky sa využívali. Ale je jasné, že opozícia nič neplánovala takéhoto, ako vyvalávanie nepokojov. Čo by, mohli, alebo čo by mohla robiť Európska únia? No určite reakcia musí byť dosť dôsledná a razantná. Treba využiť všetky politické, diplomatické, ekonomické páky voči Lukašenkovmu režimu a jednoznačne treba požadovať bezpodmienečné prepustenie politických väzňov a aby sa zrušili vlastne tie obvinenia z trestných činov. Nikolaj Avtuchovič je tiež jedným z významných politických väzňov a treba o tom hovoriť. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament a Európska komisia konali súčasne, simultánne. To je dôležité. Samozrejme, dôležité je, aby konali aj inštitúcie Európskej komisie, v rámci komisie. Čiže ten tlak by samozrejme nemal viesť k izolácii našej krajiny, pretože v našej krajine, okrem tých, čo slúžia súčasnému režimu, je tu ďalších 9,5 milióna Bielorusov. To sú Európania. My chceme byť v Európe a e, nechceme zísť z cesty, ktorá vedie späť do európskej rodiny. Preto v podstate treba e, viesť politiku určitého typu voči súčasným vedúcim orgánom krajiny a druhá stránka politiky je tá, ktorá je zameraná na spoločnosť Bielorusku, na občanov. Takže pre Bielorusov eh, je potrebné, aby dvere do Európy ostali otvorené. Ide o to, aby tí, ktorí sú eh, naklonení opozícii, neboli eh, prepušťaní a vyhadzovaní z univerzity a tak ďalej, z univerzít, aby proste mohli normálne žiť sankcie proti totalitnému režimu by určite získali podporu širokej verejnosti u nás. A som presvedčený o tom, že treba zrevidovať politiku EÚ voči Bielorusku a treba nájsť konkrétne mechanizmy, ktoré by nám umožnili posilniť demokraciu v našej spoločnosti. Chcel by som povedať aj toto čo sa udialo za posledné tri roky dialógu. Predsa sa dosiahlo mnoho. Dnes vyše polovica Bielorusov sú optimisti. Chcú pokračovať cestou do Európy. Chcú byť súčasťou EÚ. Je vlastne už počet týchto ľudí už dvakrát väčší než predtým. Iba 10% ľudí sa chce vrátiť do čias Sovjetského zväzu u nás. Takže rozvoj európskych hodnôt našej spoločnosti je veľmi dôležitý. A preto je potrebné, aby Európa hovorila jedným hlasom, tak povediac. Pokiaľ ide o ľudské práva, tiež je dôležité, aby hlas, ktorý vyslovujú štáty zahraničí tiel, jednoznačne vyjadroval tieto hodnoty. Je tu príležitosť verím, že dokážeme dosiahnuť dobré výsledky, ak budeme naše úsilie koordinovať. Naša demokratická spoločnosť a Európska únia. Vy ste dôležitý partner. Samozrejme, Lukašenko bude využívať televíziu, keď budete uplatňovať tvrdé opatrenia. Bude, bude hovoriť, áno, nás nikto nerešpektuje, my sme nový nedávislý štát a proste využije samozrejme prostriedky, ktoré má k dispozícii z hľadiska propagandy preto e, sme za to, aby ten program, ktorým sa bude uberať EÚ voči Bielorusku, aby bol ozaj veľmi rezantný a konkrétny. Ďakujem vám za zorganizovanie tohoto zasadnutia. Je to veľmi dôležité pre nás, aj pre tých, ktorí sú momentálne uväznení v Bielorusku. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi Milinkevičovi. hovorí pán predseda. A teraz má slovo pani Nikolajeva, dcera eh, prezidentského kandidáta. Chcela by som povedať že tá situácia, v ktorej sa nachádzame, tá hrozná situácia je tá, že výťazi volie vlastne sa nemohli dostať e, k svojim pozíciám. E, boli vlastne surovo zbytí a sú vo vezení a očakávajú ich roky väznenia. Chcem využiť túto príležitosť a obrátiť sa na všetkých tých, ktorí sú vo vezení v súčasnosti v Bielorusku. Chcem v ich mene tiež prehovoriť a vyjadriť naliehavosť situácie, v ktorej sa nachádzajú. Títo ľudia boli surovo zbytí, nedostáva sa im náležitej zdravotníckej starostlivosti ani ošetrenia. A my vlastne ani nevieme, v akom stave sa nachádzajú. Môj otec 29. zažíval veľmi vážnu zdravotnú krízu vo väzení. A vlastne teda nevieme, čo je s ním, akému nátlaku je vystavovaný a nevieme, aký je jeho zdravotný stav. Aj ďalší kandidáti a novinári a aktivisti, aktivisti ľudskoprávni, tiež sú vystavovaní veľkému tlaku Napríklad e, máte tieto informácie taktiež k dispozícii, že dokonca aj trojročný syn Sanikau e, vlastne e, tiež je pod hrozbou, že ho zoberú od starých rodičov. A je to ozaj neludské, čo súčasné vládnúce orgány robia. To je priam teror. Ten tlak ktorý je vyvíjaný na ľudskoprávnych aktivistov a novinárov, je obrovský. Každý deň sme svedkami nových zatknutí, e, domových prehliadok a e, ľudia sú predvolávaní na výsluky KDB, KGB a niekedy sú dokonca aj správy o fyzickom násilí pri týchto výsluchoch. Takže Situácia sa zhoršuje a očakávame, a teda obávame sa o životy tých, ktorí sú uväznení. Rada by som tiež povedala, že v plnej miere súhlasím s pánom Milinkievičom, pokiaľ ide o dôležitosť podpory občianskej spoločnosti v Bielorusku. To ale samo nepomôže v tom, aby boli prepustení ľudia, ktorí sú momentálne väznení. Potrebujeme na to veľmi konkrétne a razantné kroky. A vy máte vlastne v rukách kľúč od dverí žalára, za ktorými je môj otec. Takže na vás záleží, či títo ľudia budú prepustení alebo nie proste je to práve otázka medzinárodnej solidarity, či títo väznení za svoje svedomie a za svoje názory sa dostanú na slobodu. Takže situácia je tu jasná. Máte dve voľby. Buď e, zíde od vás uznesenie, ktoré sa bude týkať e, reálnej politiky, respektíve akože politiky. Takže ide o to, aby ľudské práva neostali bokom popri ekonomických záujmoch. Alebo teda môže prísť iná rezolúcia, ktorá bude vyjadrovať vlastne, že vám na tom nezáleží, pravda. Aj to je možná cesta. A vlastne to násilie zo strany súčasných vládnúcich orgánov v Bielorusku. To je ťažko porovnať s tým, čo sme tam mali v krajine treba pred 5 rokmi. Teraz je to úplne iné a aj reakcie ze strany vládnúcich e, kruhov sú iné než predtým. Takže ešte raz vám ďakujem a chcem vám povedať aj ako dcera básnika oceňujem aj symbolickú solidaritu a my sme sem priniesli aj našu naše národné farby a malé symboly. Tieto šály vám odovzdáme ako symbol našej krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Meklejevej. A teraz dávam slovo pánovi Aleksandrov, podpredsedovi Bieloruského výzvu novinárov a tiež e, laureátovi Sacharovej ceny. Dámy a páni, dovolte mi, aby som začal tým, že poďakujem pánovi Velislancovi Arensovi a jeho misii za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali v Bielorusku. Rád by som ešte poukázal na jednu vec, ktorá súvisí s voľbami v našej krajine. Počas volebných kampaní otázka slobody médií je nesmierne dôležitá pretože mass media sú platformou na verejnú debatu a vlastne o tom sú aj voľby. Ak neexistuje sloboda médií, ak existujú obmedzenia v slobode vyjadrovania, potom neexistuje vlastne otvorená verejná debata. A nedá sa potom hovoriť ani o spravodlivých voľbách, aj napriek kozmetickým zmenám, ktoré vrádnúce orgány uskutočňovali. Ako predstaviteľ e, nezávislého spoločenstva médií v Bielorusku chcem povedať, že sme zažili chvíle, e, ktoré niekto nazýval obdobie liberalizácie. Hoci je to troška tak v úvodzovkách. V podstate žiadne z tých významných problémov médií sa vlastne nevyriešili. Stále máme obmedzenia, e, ekonomickú diskrimináciu a ďalšie iné formy diskriminácie. Máme problém e, s prístupom k informáciám a to je <laughs> proste najdôležitejšia vec, sloboda informácií. Naša legislatíva nie je v súlade s medzinárodnými normami. A vlastne bola snaha dokonca regulovať aj internet. 19. decembra, keď väčšina obľúbených webových stránok e, proste e, bola e, zablokovaná. Čiže ľudia na týchto sociálnych sieťach nemali šancu komunikovať, čiže ľudia nemali informácie z hľadiska možnosti zistiť, čo sa udialo na námestí nezávislosti. Takže rád by som ešte poukázal aj na to, že ten útlak u nás pokračuje. Tá mašinéria pokračuje. To neskončilo 19. 20. decembra, keď boli zadržaní mnohí ľudia, aj stovky mojich e, ďalších e, kolegov a priateľov boli vystavané e, proste veľmi tvrdým krokom zo strany vládnúcej garnitúry. A s tým sa stretávame vlastne každodenne. Dnes vlastne e, mal hovoriť k vám aj ďalší predstaviteľ e, zväzu novinárov, ale bol vlastne predvedený na KGB na výsluch. Takže situácia je zlá. Občianská spoločnosť a organizácie v rámci občianskej spoločnosti žiaľ očakávajú ďalšie zhoršovanie situácie, kroky zamerané proti slobode vyjadrovania, proti občianskej spoločnosti žiaľ pokračujú. Hovorím k vám aj ako predstaviteľ zväzu novinárov, ale e, chcem vyjadriť aj názor občianskej organizácie z Bieloruska. Vytvorili sme národnú platformu e, tzv. východného priateľstva, pardon, východného partnerstva Isto Partnership a tu by som rád prečítal niekoľko konkrétnych bodov, ktoré predstavujú naše posolstvo inštitúciám EÚ, teda aj parlamentu, aj komisii. Súhlasím s pánom Vilinkievičom v tom, že Európska únia by mala hovoriť jedným hlasom a mala by mať jednotné stanovisko, pokiaľ ide o situáciu v Bielorusku. Ob- organizácie občianskej spoločnosti v Bielorusku vyzývajú vlády štátov EÚ, medzinárodné inštitúcie, Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu Európskej únie, aby vyvinuli maximálne diplomatické úsilie na to, aby boli prepustení všetci tí, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní. Toto je nesmierne dôležité a verím, že všetci sa zhodneme na tom, že toto je náš najväčší bezprostredný cieľ momentálne. E, sme za to, aby vlastne európske inštitúcie e, pozastavili členstvo Bieloruska, Bieloruska e, v východnom partnerstve a, a aby sa vlastne do chvíle, kedy nebudú prepustení všetci zadržiavaní a kedy nebudú, do chvíle, kedy budú zrušené všetky obvinenia, aby sa pozastavila aj e, cezhraničná spolupráca. Je dôležité detálne preskúmať udalosti z 19. a 20. decembra v Minsku. Obraciame sa taktiež na vás s tým, aby ste sa obratili na bieloruské orgány, na príslušné ministerstva, aby zastavili procesy, kedy sú študenti vyhadzovaní z univerzít a kedy odborníci prichádzajú o zamestnanie len preto, že sa zúčastnili na mierovom proteste. Taktiež vás vyzývame, aby ste posilnili priamy, priame kontakty a dialog s organizáciami občianskej spoločnosti v Bielorusku. A sme za to, aby sa zrušili aj poplatky za víza, keď žiadajú bieloruskí občania o vstup do šengenskej zóny. Samozrejme, boli sme neradi, keby sa naša krajina ocitla v izolácii. Ale prísne a tvrdé opatrenia treba prijať proti tým, ktorí vlastne naozaj páchajú trestné činy treba prijať razantné opatrenia voči bieloruským orgánom, ale nie pro, proti občanom a nie proti občianskej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Aleksandrov. A teraz dám slovo štátnemu tajomníkovi ministra ministerstva zahraničných vecí Litvy pán, pánovi A On tu zastupuje, zastupuje predsedníctvo OBSE. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa najprv poďakoval výboru pre zahraničné veci a osobne pánovi Jeržimu Buzekovi za takéto podujatie, kde sa zaoberáte témou Bieloruska, tie udalosti 19. decembra si vyžadujú okamžitú reakciu. Naša krajina reagovala, reagoval parlament, zabrali sme sa situáciou v Bielorusku a 1. januára Litva prevzala predsedníctvo v rámci OBSE a môj nadriadený, teda môj minister, vykonal príslušné kroky, prevzal predsedníctvo vo Viedni a Bielorusko bude súčasťou dôležitých diskusí vo Viedni. Takže myslím si, že je dobré, keď niektoré veci prebiehajú paralelne. Iste viete, čo sa týka hodnotenia volieb zo strany OBSE a ODIHR, teda to je vám známe, nebudem to preto opakovať. Začal by som skutočnosťou, že to, aké kroky v Bielorusku sa vykonali po voľbách voči občianskej spoločnosti, E, Ruská vláda sa rozhodla nepredložiť mandát OBS v e Minsku. To je ďalší signál, ktorý znamená, že sa bude zhoršovať právny štát, demokracia v Bielorusku. Dovolte, pán predseda, aby som sa vyjadril niektorým aktuálnym udalostiam Bielorusku. Ide tu o to, čo sa udialo medzi Bieloruskom a OBSE. Môj minister zavolal ministrov zahraničných vecí Bieloruska a zavolal mu ešte v decembri. Snažil sa reagovať na tú skutočnosť, že sa uzatvorila kancelária OBS e v Minsku a prebehli diskusie aj s mojimi partnermi. Bolo povedané, že to rozhodnutie je nemenné. Napriek tomu Litva ako štát, ktorý vykonáva predsedníctvo, využí všetky možnosti, ktoré máme do 31. marca, čo je vlastne dôležitý dátum z hľadiska technického ukončenia misie. Budeme teda viesť rokovania v rámci OBSE. Budeme sa snažiť zahrnúť aj Bielorusko a hľadať e, primerané riešenie tejto situácie. Táto situácia, tento kontext, kde Litva je vlastne susedný štát Bieloruska. Musíme tento moment využiť a musíme eh, apelovať, aby sa konal na rozličných úrovniach, aby bieloruská vláda neviela tak na občianskú spoločnosť, ako už bolo spomenuté. Spomínalo sa stíhanie jednotlivých organizácií ako súkromných osôb a toto nemôžeme iba tak ponechať. Litva ako predsedajúci štát OBSE víta všetky úsilia inštitúcií EÚ. Už určité kroky sa vykonali. Generálny tajomník OBSE, ako je predseda parlamentu zhromaždenia OBSE, už sa vyjadrili k situácii v Bielorusku. Potom tu boli aj kontakty zo strany rozličných organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. Obrátili sa na ministerstvo zahraničných veci Bieloruska. Je tu snaha potom aj sledovať súdne e, konania. Budeme monitorovať veľmi intenzívne situáciu aj zvonka. Dôležité je, aby Bielorusko bolo v kontakte s úradujúcim predsedníctvom a s inštitúciami EÚ. Dôležité, aby Bielorusko naplnilo medzinárodné záväzky. Sme si vedomi toho, že je dôležité, aby OBS pôsobilo v krajine. Je to konec koncov pozitívne pre samotné Bielorusko. Dôležité, aby Bielorusko ukázalo ochotu prijať pomoc od OBSE. Dôležité, aby prípadné odporúčania sa implementovali. Vážený pán predseda, pevne verím, že váš výbor bude apelovať na bieloruskú stranu, aby zvážili svoje rozhodnutie, ktoré sa týka uzatvorenia kancelária OBSE. Dôležité je, aby bieloruské orgány okamžite prepustili politických väzňov a ostatné osoby zadržiavané z politických dôvodov. A na záver je dôležité podporovať občianskú spoločnosť Bielorusku, je nutné to robiť e, viditeľnejšie, silnejšie, dôležité podporovať projekty s občianskou spoločnosťou a, a e, rozvíjať kontakty. Bola tu polská iniciatíva, kde bola určitá e, konferencia darcov, alebo sa má uskutočniť vo februári. To je dobrá myšlienka. Dôležité je spolupracovať aj na iných úrovniach, napríklad na úrovni univerzít. Dôležité je poskytnúť študentom možnosti študovať zahraničí, ak budú vykázaní alebo vylúčení z bieloruských univerzít. Dôležité je spolupracovať, vyvíjať tlak a zabezpečiť budúcnosť študentom a univerzitám. Dôležité je podporiť demonstrantov v Bielorusku, dôležité je uľahčiť Bielorusom situáciu, mohli cestovať, aby neboli, eh, ne, ne, nepotrebovali víza. Naša prezidentka už sa obrátil s touto otázkou na predsedu Európskej komisie ako na predsedu Európskej rady. Dôležité je mať možnosť komunikovať, cestovať, dôležité, aby bieloruskí občania eh, mali možnosť sa presvedčiť, aké výhody má právny štát a demokracia, aby sa, sami seba vnímali ako súčasť Európy. Bieloruská občianská spoločnosť si to určite zaslúži. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne, pán Ignatavičius. A teraz má slovo pán komisár File. Uh, Vážený pán predseda výboru, pán predseda parlamentu, kolegyne, kolegovia. Začal by som tým, že som sa chcel poďakovať za vaše úsilie. Skutočne si vážim to, čo ste spravili, že ste takto veľmi rýchlo e, zvolali rečníkov, ktorí zastupujú veľmi rozsiahle záujmy, či už v Bielorusku alebo mimo. Bielorusko je náš sused, je náš partner a preto by sme e, mali podporovať v rámci toho, aby pochopili, čo je v ich záujme. Dôležité mať výmenu názorov na zložitú situáciu, ktorá vznikla. A to je vlastne to, čo v tejto fáze potrebujeme. Pevne verím, že táto diskusia nám všetkým pomôže a že rozhodne prídeme na to, ako máme ďalej postupovať. Musím povedať, že čas eh, nehrá v náš prospech. Musíme eh, veľmi rýchlo stráviť a vyhodnotiť si tu, tie udalosti z decembra a musíme si zosúľať naše reakcie s členskými štátmi. Ja som rád, že sme v situácii, že si môžeme teraz vymieňať naše názory, naše hodnotenie situácie a môžeme sa zaoberať aj našou reakciou. Pán predseda, môj názor je jasný, že musíme reagovať rýchlo a primerane. A zároveň musíme takto konať bez toho, aby sme izolovali občanov Bieloruska. Z týchto dôvodov by som chcel zdôžiť, že je dôležité, aby ten prístup bol vyvážený. To znamená, že musí tu byť otvorenosť voči občianskej spoločnosti a občanom. To musí byť ako protiváha cieľených opatrení voči bieloruským orgánom. To sa týka aj revízie samotných sankcií. Toto nejde o to, že sme nejako zoslabovali našu reakciu. Nie, ide o to, aby sme sledovali naše ciele kde ide o občianský rozvoj Bieloruska. Dôležité, aby sa dosiahli zlepšenia ako nejaké narušenia, aby sa nenarušoval život občanov. To znamená, že musíme e, nechať otvorenú možnosť priamej pomoci mimovládnym organizáciám, médiám a študentom. To znamená, že musíme pokračovať v tom, aby sme vykonávali kroky a zvyšovali mobilitu beloruských bieloruských občanov, ktorí by chceli cestovať do Európskej únie. Mám predseda, už som vravel, všetci e, zdieľame náš názor na tú situáciu, ktorá tam je. Boli sme skutočne hlboko šokovaní tými udalostiami, ktoré nasledovali po voľbách 19. decembra. E, máme tu aj hodnotenie OBSE, ODIHR kde je vidieť, že Bielorusko skutočne má ešte veľa práce pred sebou, aby naplnilo e, záväzky OBSE. Vieme, ako prebiehol ten volebný proces. Všetko bolo ešte narušené aj tým, že boli zadržaní, zadržení predstavitelia politickej opozície. Asi 700 ľudí bolo zadržaných v posledných pár týždňoch. Väčšina z nich bola medzičasom prepustených ale je šokujúce, že približne 30 ľudí, medzi nimi sú aj prezidentskí kandidáti a oni sú obvinení zločinov, ktoré môžu viesť k e, väzeniu až 15 rokov. Naša podpredsednička e, pani Ashton navrhla opatrenia a žiadala, aby sa okamžite prepustili zadržiavaní z politických dôvodov. Toto posolstvo bolo silne zopakované v spoločnom stanovisku spolu s ministerkou zahraničnej veci USA. Dôležité je chrániť pokojných demonstrantov a politických aktivistov a kandidátov. My sme jasne vyjadrili naše stanovisko a ďalší krok je rozhodnúť to, aké opatrenia musíme prijať voči Bielorusku. Ako som už povedal, musíme vyvážiť to, že chceme vyslať jasný signál štátnym orgánom, že sme nespokojní a odsudzujeme to, čo sa udialo. Zároveň musíme posilniť naše kontakty s bieloruskými občanmi. A tieto dva ciele nie je možné zosúľadiť, ak nechceme, aby sa, sme sa dostali pred, do tej situácie, ktorá tu bola pred rokom 2008, kde obyvateľstvo Bieloruska bolo plne izolované. Samozrejme, musíme dobre načasovať našu reakciu. Špecifické opatrenia je nutné prijať prioritne, potom sú tam ale aj také, ktoré si budú žiadať zrelú úvahu. To znamená, že bol by to taký postup v dvoch fázach. Pán predseda, dovolte, aby som začal tým, že budem vás, ako aj kolegov, informovať o tej prvej fáze našej reakcie. To znamená, že tu pôjde o tie prioritné opatrenia. Zavedenie zákazu cestovania pre prezidenta Lukašenka, pričom by sa dalo rozšíriť na ďalšie osoby. Toto je určite jedna z možností. Ďalšie možnosti, nad nimi sa budeme zamýšľať 31. januára, keď sa uskutoční Rada ministrov zahraničných vecí. V každom prípade musí byť jasné, čo chceme dosiahnuť a ako chceme uplatňovať sankcie, aby sme mohli objektívne posúdiť aj dopad týchto sankcií. Našim cieľom je samozrejme dosiahnuť prepustenie politických väzňov. Musíme myslieť aj na bezpečnosť tých, ktorí sú zadržiavaní. Naše posolstvo pre Minsk je jasné. Bielorusko by malo eh, čo najskôr prepustiť zadržiavaných a zastaviť stíhanie demokratických síl, ak teda chcú predísť sankciám. Prepustenie týchto zadržiavaných, tu ide o, myslíme, hodiny, prípadne nie, nie týždne. Ja som to takto komunikoval aj minister zahraničných vecí Bieloruska a pani Ashton trval na tom, že situácia je veľmi urgentná, a potvrdila to dnes, v rámci svojho stretnutia s ministrom zahraničných Bieloruska. Dovolte, aby som sa teraz obrátil k pozitívnym opatreniam a zameriam sa na tie, ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti. Európska služba pre vonkajšiu činnosť v spolupráci s komisiou pripravila určité možnosti pre rýchlo, okamžité opatrenia, ktoré by sa zameriavali na mimovládne organizácie, médiá a študentov. Európsky parlament má tiež možnosť poskytnúť štipendia pre študentov, ktorí budú vy, vyčlenení, vyhodení z univerzít. Pevne verím, že sa nám podarí spojiť naše úsilie v tejto oblasti. Dovolte, aby som zdôraznil, že my sme pozbudili členské štáty, aby e, vykonali podobné kroky. A pevne verím, že to stretnutie darcov, ktoré organizuje Polsko 2. februára, podporí a posilní toto úsilie členských štátov v tejto oblasti. Pevne verím, že e, uľahčenie e, získavania víz a zvýšenie mobility, to bude jeden z hlavných bodov, ktoré chceme spraviť pre bieloruských občanov. Mali by sme zabezpečiť aj to, aby to nebol určitý darček štátnym orgánom. My chceme posilniť mobilitu, chceme koordinovať kroky medzi konzulátmi členských štátov v Minsku a chceme zjednodušiť poskytovanie víz. Kolegyne, kolegovia, keď sa pozeráme tak viac do budúcnosti, čo by mohla byť tá druhá fáza nášho spoločného úsilia, dovolte, aby som spomenul aj viaceré aspekty našich vzťahov. Čo sa týka spoločného dočasného plánu, myslím si, že mali by sme to trošku pozastaviť v súčasnosti bez toho, že by sme úplne pochovali tento plán. Samozrejme dôležité je byť v kontakte s občianskou spoločnosťou, ak to by nevyhnutné, je nutné revizovať, revidovať obsah e, spoločného dočasného plánu. Dnes je to v podstate dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti, aby bieloruskí občania presne vedeli, čo núka Európska únia čo sa týka pomoci Bielorusku. Dôležité je, aby to nebolo zablokované. Dôležité je, že my pokračujeme v našom úsilí, snažíme sa zameriavať na potreby občanov. Dôležité je, aby sme poskytovali pomoc a tá, aby bola zameraná na občianskú spoločnosť. A na záver, pán predseda, kolegyne, kolegovia, dôležité, je, aby Bielorusko sa zúčastňovalo multilaterálnej východnej spolupráce. Táto účasť doteraz bola obmedzená a neznamenala nejakú značnú finančnú pomoc, keďže to gro tej pomoci prebieha na bilaterálnej úrovni. V každom prípade je dôležité, aby sa súčasná kríza riešila v rámci primeraného regionálneho kontextu. Sú tu aj ďalší kľúčoví partnery, ktoré majú určité možnosti, aby ich využili. Pán predseda, ja som sa snažil prezentovať, aké je zložité vyvážiť tieto kroky a budeme musieť neustále hodnotiť vývoj situácie. Pevne verím, že sa môžem spolahnúť na vašu podporu, ako aj podporu ďalších účastníkov a už sa teším na to, že si vypočujem váš názor. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, Fule. Eh, ora darei la parola ai... Ďakujeme pekne. Teraz by som rád dal slovo trom predsedom, ktorí tu sedia po mojom boku. Najskôr pani Hautala, predsednička podvýboru pre ľudské práva. Prosím, ak by vám stačili dve minúty, bolo by to vynikajúce. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada chcela oceniť občianskú spoločnosť aj úsilie, ktoré už sme zaznamenali na to, aby sa poskytli informácie a údaje, eh, aby sa prešetrilo, čo presne sa udialo od 19. decembra. Domnívam sa, že je veľmi dôležité, tak ako už eh, zaznelo, aj z úst rečníkov z Bieloruska, aj z ostatných eh, aj zo ostatných rečníkov, aby sme e, naše vzťahy ešte viac aktivizovali a zúžili a musíme do toho zakomponovať aj demokratickú opozíciu v Bielorusku, musíme si uvedomiť, že je potrebné poznať e, všetky podrobnosti o možnom spôsobení tých násilných činov z 19. decembra, e, ktoré potom viedli k takým závažným obvineniam stoviek pokojných demonstrantov. Tiež by som bola rada, keby sme do našho spoločného vyhlásenia z tejto schôdze zakomponovali aj tú výzvu ktorú eh, predložil pán eh, štandetáňov minister zahraničných vecí Ignatejovič, aby sme požiadali bieloruské orgány, aby zvážili a prehodnotili svoje rozhodnutie uzavrieť misiu OBSE, pretože ja sa domnievam, že OBSE možno po boku z OSN môžu odviesť dôležitú prácu aj v oblasti monitorovania situácie, podpory občianskej spoločnosti a potom Európska únia môže tiež vyslať svoju pozorovateľskú misiu, ktorej sa bude zúčastňovať Európsky parlament. Ďakujeme pekne, pani predsednička Hautala. A teraz dostane slovo pán predseda Protasievič, ktorý je predseda delegácii pre vzťahy s Bieloruskom. Prosím, aj ja, ak vy by ste sa mohli byť na, na dve minúty, bolo by to veľmi dobré. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som e, na úvod e, sa odvolal na to, čo povedal pán veľvyslanec Arons vo svojom úvodnom príspevku, že posledné voľby v Bielorusku neboli prvými, pri ktorých sme zaznamenali nedostatok správneho počítania hlasov. To je samozrejme jadrom každých demokratických volieb. A práve preto delegácia, ktorej mám tu čest predsedať, je jedinou zo všetkých delegácií Európskeho parlamentu, ktorá nemá medziparlamentnú dimenziu pretože z dôvodu pretrvávajúceho nedemokratického režimu v Bielorusku sa sústreďujeme na spoluprácu s občianskou spoločnosťou a s demokratickou opozíciou. Ale nenamietali sme proti eh, tej novej politike, ktorú navrhuje Európska komisia a aj Rada aby e, sa viedol dialog s bieloruskou vládou, tak aby sme dosiahli e, skutočné zmeny v Bielorusku aj v oblasti hospodárstva, aj v oblasti demokracie. Ale po udalostiach z 19. decembra sa domnievam a dúfam, že moji kolegovia členovia delegácie e, ma v tomto podporia, že nie je priestor na bežný postup z oči voči Bielorusku. My potrebujeme predovšetkým žiadať o prepustenie všetkých eh, politických väzňov a zadržaných osôb a, a po druhé musíme vypracovať eh, to aké konkrétne opatrenia je potrebné pridať, aby sa posilnila občianská spoločnosť, demokratická opozícia, mimovládne organizácie a aktivisti v tejto oblasti a tiež novinári, aby sa posilnila celková občianská spoločnosť v Bielorusku, pretože iba tak sa nám podarí eh, viac demokratizovať eh, Bielorusko. A demokracia a sloboda, toto sú hodnoty, ktoré ľudia v Bielorusku očakávajú, potrebujú ich, snívajú o nich. Občania Bieloruska sú našimi blízkymi susedmi a musíme mať na pamäti e, našich občanov, keď budeme pripravovať novú politiku voči Bielorusku. Grazie, Ďakujeme pekne, pán Protasievič. A teraz dostane slovo pán Vyženin ktorý predseda delegácii e, parlamentného zhromaždenia Euronest e, aj vám, aby sa čili dve minúty, bol by som veľmi vďačný. Ďakujem pekne. Vážny pán predseda, vážni kolegovia, vážení hostia. Východné partnerstvo e, bolo spustené na to, aby sa podporovali vzťahy medzi EÚ a jej východnými susedmi. A od vzniku tohto partnerstva 5 z týchto krajín e, s rôznymi výkyvmi vývoja dokázali využívať eh, nástroj k dispozícii, aby pracovali na základných eh, pilieroch tohto partnerstva. Jednak posilňovanie a vytváranie demokracie, dodržovanie ľudských práv a princípov právneho štátu. Žiaľ, jedna z týchto krajín nebola schopná eh, dodržiavať dostatočne záväzky, najmä v tých oblastiach, ktoré som práve spomenul. A práve preto nebolo možné viesť parlamentný dialog ani spoluprácu s Bieloruskom doposiaľ ani na bilaterálnej, ani na multilaterálnej úrovni. Dúfame, dúfali sme, že prezidentské voľby eh, tento rok by boli novým eh, začiatkom pre naše vzťahy a že by sa zaznamenali dostatočné zmeny a zlepšenia Predvolebná kampaň e, nás naplňala nádejou v tom zmysle, že sa Bielorusko uberá správnym smerom, aj keď e, si samozrejme uvedomujeme, že niektoré tie zlepšenia boli iba také maličké kozmetické úpravy. Ale predsa len e, bol to posun vpred. Žiaľ, 19. december úplne zmazal všetky naše nádeje a ešte potvrdil dôležitosť našej politiky voči Bielorusku. Teraz otázka znie, čo je potrebné zmeniť. Myslím, že by sme nemali sa unáhliť eh, v príjmaní rozhodnutia, pretože unáhlené rozhodnutia nie sú e, nevyhnutne dobrými rozhodnutiami. Nemali by sme trestať občanov Bieloruska, eh, pretože majú takéhoto prezidenta, takéto orgány. To si musíme veľmi jasne povedať. Musíme sankcie namieriť lepšie, ale musíme taktiež lepšie namieriť aj pomoc občianskej spoločnosti, aj tým ľuďom, ktorí sa snažia zlepšiť demokratiu v Bielorusku. Ako to presne bude vyzerať, o tom budeme aj na budúci týždeň v Štrasburgu rokovať. Dúfam, že budú na stole dobré návrhy, e, ktorými sa potom bude zaoberať rada. Musíme byť e, veľmi neoblomní a musíme využívať všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii aby sme sústredovali na dve hlavné veci. Jednak prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané v noci po 19. decembri a tiež musíme eh, skončiť, musí sa skončiť prenasledovanie všetkých eh, osôb z politických dôvodov. Je potrebné zriadiť medzinárodný vyšetrovací výbor, ktorý musí prešetriť všetky podrobnosti týchto násilných činov. Eh, toto by bol test pre bieloruské orgány aj pre samotného prezidenta. No a napokon by som e, rád vyzval všetky zúčastnené strany, všetky inštitúcie, aby e, boli jednotní, aby sme spoločne dosiahli e, výsledok, o ktorý sa snažíme, a síce demokratickejšie Bielorusko. Ak nebudeme jednotní, tak sa nám nepodarí dosiahnuť konkrétne výsledky. Ďakujeme pekne. A teraz môžeme prejsť k skutočnej diskusii. Najskôr dáme slovo koordinátorom. Rád by som ich vyzvala, aby aj oni sa držali časového limitu dvoch minút, tak aby každý sa mohol zapojiť do diskusie. A taktiež, aby bol priestor aj na odpovede. Prosím, snažte sa sústrediť na odporúčania, pokredia kroky únie a tiež na odporúčania ad hoc delegácie do Bieloruska. Pán Brok eh, v mene EPP, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V mene skupiny EPP by som sa rád poďakoval zástupcom Bieloruska, ale aj všetkým ostatným zástupcom, nielen OBSE, ale aj komisie a ďalej aj zástupcovi ministerstva vecí e, Litvy za tie informácie, ktoré nám poskytli. Dnes som obdržal list bieloruského veľvyslanca v Berlíne. Uvádza sa v ňom, že keď v Európskom parlamente sa prijíma uznesenie, ktoré je kritické e, voči Bielorusku, ak by sa takéto uznesenie prijalo, tak by Bielorusko nemalo žiadnu inú možnosť e, iba ešte viac užšie spolupracovať s Ruskom. To sú hrozby, ktoré nesmieme akceptovať, e, pretože otázky demokracie, ľudských práv a princípov právneho štátu, o nich sa nedá vyjednávať a preto e, musíme e, sa teraz snažiť pozrieť na to, ako to budeme ponímať kriticky, aby sme neprijímali iba nečinne to, čo sa deje, ale aby sme skutočne prišli aj s tými správnymi nástrojmi, ako to riešiť. To či táto delegácia sa uskutoční. E, tu e, sme v rukách našich beloruských priateľov. Ak sa domnievajú, že e, by sa to malo uskutočniť, tak som rozhodne za. To však musí byť ich rozhodnutie. Budeme sa držať ich rady a toho, ako to oni vidia. Oni v tomto budú mať posledné slovo. Ďalej, pokiaľ ide o opatrenia, ja som bol veľmi rád, že pán komisár spomenul to, čo spomenul a síce, že rozhodnutia, ktoré sa musia prijať, e, nebudú e, v období mesiacov, ale dní a hodín v niektorých e, nástrojoch. A bolo by vhodné, keby sa toto podarilo odhlasovať, pán komisár, aj v pléne Európskeho parlamentu na budúci týždeň, pretože toto by sa potom mohlo ešte nejako doľadiť aj v našom uznesení, tak aby to bolo formulované čo najlepšie, aby to bolo jednotné s ostatnými vyhláseniami. Pokiaľ ide o politiku susedstva, eh, naše nástroje by mali byť eh, vytvorené tak, aby eh, išli nad rámec podpory, aby podporovali skôr rozvoj demokracie a podporovali celkovú opozíciu v Bielorusku. A pokiaľ ide o ten pôvodný plán ktorý sme mali e, tu v parlamente, pokiaľ ide o nástroj demokracie a ľudských práv. Tento nástroj umožňuje podporovať vládu aj bez e, nejakých konkrétnych pracovníkov. Tento nástroj sa však nevyužíval dostatočne. Myslím, že ak by tieto kroky neviedli k žiadnym pokrokom, musíme sa zamyslieť nad tým, e, či by sme nemali pozastaviť členstvo Bieloruska vo východnom partnerstve. Nie úplne vyhodiť Bielorusko, ale pozastaviť členstvo. Toto partnerstvo eh, bolo vytvorené na to, aby sa podporoval demokratický rozvoj. A ak eh, daná krajina nie je ochotná eh, prijať potrebné opatrenia, musí potom niesť dôsledky. Musí sa postarať o to, aby sa dosiahli zmeny. A preto musíme trvať na istých zmenách a myslím, že OBSE na tom môže trvať aj naďalej. Myslím, že takto e, by sme potom mohli e, poskytovať aj e, potrebnú podporu. Ďakujeme pekne, pán Brok. A teraz dostane slovo pán Severin v mene skupiny socialistov na dve minúty. Ďakujem. Ja by som najskôr rád pozdravil našich hostí z Bieloruska E, veľmi srdečne e, chcem prejaviť našu solidaritu s nimi. Pre mňa osobne e, to nie je nič nové, to, čo teraz sledujeme v tomto vývoji a v týchto udalostiach. Čo sa týka hodnotenia, tu sa zhodneme, súhlasíme s tým, že musíme hovoriť jednotne, jedným hlasom. Súhlasíme s tým, že najnalihavejšie je požiadať a získať prepustenie všetkých politických väzňov. Je rozumné, že zatiaľ bežný postup e, sa nedá naďalej aplikovať. E, to nikto nespochybňuje. Okrem toho sa zhodneme v tom, že izolácia Bieloruska nie je vhodným riešením. Teda ja sa domnievame, že ja sa domnievam, že keďže sa zhodneme na týchto zásadných otázkach, mali by sme to doplniť ešte o to, že musíme získať aj ďalších spojencov. Musíme e, sa snažiť spolupracovať s ostatnými susedmi Bieloruska, ktorí sú našimi partnermi a s ktorými e, e, rokujeme o viacerých dohodách, napríklad e, konkrétne mám na mysli Rusko a Ukrajinu. Pokiaľ ide o ten zvyšok, pán predseda, nuž, čo k tomu povedať? Väčšina dôležitých vecí tu už zaznela. Musíme zmobilizovať všetky naše síly, všetky naše nástroje, aby sme urobili všetko, čo sa dá. Musíme byť neoblomní, a povedať nie tomu, čo je nepriateľné. Musíme eh, však eh, byť rozumní a vedieť rozlišiť tieto dve veci. Ďakujeme pekne, pán Severin. Mm, teraz. Okrem toho, eh, čo ste povedali, by som rád poďakovala aj za to, že ste dodržali ročnícky čas, čo je vždy veľmi mm, chválihodné. Teraz pani Ojulant, ďakujem pekne. Ja by som v, rada v mene svojej skupiny vyjadrila čo najsrdečnejšie želanie, aby sa občanom Bieloruska darilo e, lepšie. Spoločne tu revidujeme situáciu v Bielorusku a jej súčasný režim. Európska únia už povedala A. Vyslali sme veľmi jasné posolstvá a v tejto chvíli musíme povedať aj B. A musíme pristúpiť ku krokom, ku konkrétnym krokom Nemôžeme e, naďalej sa držať bežného postupu, tak ako do, doposiaľa. To sa týka aj východného partnerstva. Podľa nás, e, kým väzni budú stále vo väzeniach, mali by sme pozastaviť vzťahy v rámci východného partnerstva. Už sme zaznamenali politiku e, cukru a biča, ktorá zdá sa nefungovala. Mali by sme taktiež revidovať túto politiku, pretože ešte stále je tam ten istý režim a je to kriminálny režim. Potrebujeme e, dosiahnuť, aby sa tento režim zmenil. Toto je našim hlavným cieľom, ale musíme pracovať spoločne aj s bieloruskou opozíciou e, a s občanmi Bieloruska. Zbraňou zahraničnej politiky e, sú sankcie, to vieme všetci veľmi dobre ako politici. Stanovisko skupiny ALDE podporuje e, tieto sankcie, e, počínajúc od obmedzení e, víz, ďalej revízie medzinárodnej finančnej pomoci a pôžičiek bieloruskej vláde, ale zároveň musíme veľmi pozorne zvážiť aj potreby bežných ľudí, ďalej médií, okrem toho aj liberalizácia cestovania pre bežných občanov Bieloruska a taktiež podporujeme aj študentov, ktorí trpia v dôsledku svojej politickej činnosti na univerzitách. No a v neposlednom rade by sme nemali podkopávať a podceňovať eh, úlohu Ruska v tejto situácii, najmä vzhľadom na vyhlásenia, ktoré sme zaznamenali eh, bezprostredne po voľbách z úst prezidenta Medvedeva. Ďakujeme pekne, pani Ojuland. A teraz dostane slovo pán Šulc v mene skupiny Zelených. Ďakujem pekne, vážni priatelia z Bieloruska, vážni kolegovia. By som rád nadviazal na to, čo povedal náš predseda Buzek v úvode. A síce, e, že e, je to otvorené podujatie diskusie o tom, čo sa má udiať e, po tomto nehoráznom sfalšovaní volieb a takýchto násilných zákrokoch v Bielorusku. Myslím, že to, o čo nám ide, je jasné prepustenie zadržaných, e, e, taktiež e, zrušenie tých absurdných obvinení, taktiež vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, aj pokiaľ ide o priebeh volieb, aj pokiaľ ide o ďalšie následné udalosti. Mm. Už teraz je jasné, že 50 hlasov nebolo oficiálne predložených. Um, ďalej sídlo, aj e, ďalšie sídlo OBSE e v Bielorusku a taktiež e, demokratický priebeh volieb. Toto všetko sú jasné veci. Ja by som však rád doplnil ešte jednu vec, pretože ja mám skúsenosti z demokratického boja z bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Viem z vlastnej skúsenosti, že takýto boj vedie ešte k tvrdšiemu zásahu diktátorského režimu. E, pani Ašterová by mala e, sa obrátiť na Minsk, mala by veľmi jasne povedať, aké sú požiadavky Európskej únie a mala by povedať konkrétne aj, aké sankcie sa zavedú, ak diktátor Lukašenko sa nepohne, pokiaľ ide o obmedzenie víz alebo zákaz Ehm, cestovania pre Lukašenka. To sme to už mali, to nemá ehm, žiadny vplyv. Ehm, on dokáže žiť s takýmto obmedzením. Ak neobsiahneme celý režim e, tejto krajiny, tak sa nám nepodarí e, nič zmeniť. Musíme e, do toho zapojiť aj Rusko, aj NATO. My sme mali rokovať aj s Putinom, nemali sme upustiť. Mali sme ten mimoriadny summit eh, o východnom partnerstve v maji v Budapešti využiť na to, aby sme pozvali Lukašenka, preto nie je potrebné a nie je vhodné obmedziť víza a tam by sme ho mali pritlačiť eh, k múru a požiadať, eh, aby um, zlepšil situáciu vo svojej krajine, aby ukázal svoju pravú tvár verejnosti. Ďakujem pekne, pán Šulc. Teraz pán Tanok ktorý zastupuje skupinu VCR. E um, dovolte, e, dámy a páni, ja oceňujem to, čo tu odoznelo a neprekvapuje ma vlastne to, čo sa udialo. <clears throat> Aj keď nauisťoval vlastne veľvyslanec Brit- e, Beloruska v Británii o tom, že všetko bude v poriadku, ale že to bude iné vlastne oproti minulým situáciám a že OBS bude mať možnosť náležite tiež pôsobiť. Ale ukázalo sa, že Lukašenko nakoniec sa správal veľmi ináč. Správal sa ako homosovietikus v rámci Európy. A preukázal určité pavlovovské eh, reflexy. Napríklad eh, kontroloval sčítavanie. A nakoniec to by nestačilo, tak sa rozhodol ešte uplatňovať veľmi brutálnu represiu. Vieme, kde sa nachádzame, vieme, aká je situácia a preto samozrejme žiadame okamžité prepustenie všetkých e, väznených a žiadame, aby boli opakované prezidentské voľby. A vlastne počas oranžovej revolúcie na Ukrajine sa udialo niečo podobné a vlastne obávam sa, že teraz e, v súčasnosti Bieloruský súd nemohol náležite rozhodnúť o tom, aké e, z hľadiska právneho boli tie voľby, či prebehli v súlade s zákonom. Ale myslím, že vlastne e, Bielorusko by teraz aj tak všetko odmietalo. Preto si myslím, že musíme uplatniť aj e, inteligentným spôsobom určité ekonomické sankcie, aby to nemalo dopad na obyvateľov. Samozrejme, ECR bude podporovať, podporovať aj ad hoc delegáciu, ak by to pomohlo demokratickej opozícii. Chcem ale povedať, že oko, ko, o, dokedy ešte dokážeme tu v EÚ tolerovať kubánsky štýl režimu v, v podstate v srdci Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne doktorovi Tankovi. Slovo má pán Šolc, bude hovoriť mene GUE. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam aj hosti z Bieloruska. Začiatkom decembra sa uskutočnil Kongres Európskej lavice v Paríži a jeden z signatárov deklarácie, vlastne aj člen e, demokratickej opozície Bieloruska a on vtedy e, vyjadril presvedčenie, že je možné zvrátiť vývoj v krajine. Máme správu OBSE, vieme, ako to celé dopadlo a naša politická skupina GUE NGL je toho názoru, že tie požiadavky, ktoré spomínali ostatné politické skupiny, e, tie treba podporovať. Ide o prepustenie väzňov, e, neuzavrenie e, kancelárie OBSE. Dôležité je, aby aj Európsky parlament podporil aktivity OBSE. Vlastne sme už niečo schvalovali aj v decembri. Dôležité viesť aktívnu európsku politiku na úrovni OBSE. A chcel by som skutočne zacitovať, čo povedal pán Milenkievič, a síce, že povedal, že z hľadiska opozície je veľmi dôležité, aby Európska únia prepracovala e, svoju politiku voči Bielorusku, aby šírala európske hodnoty. Sem patrí tolerancia, transparentnosť, musí to byť jasné požiadavky, musí to byť aj dôveryhodnosť politiky. A preto by som chcel povedať, že mám isté pochybnosti, a to zdieľam e, názor kolegu Šulca, a síce, v súčasnosti by sme nemali prísť nejakými e, sankciami, Mali by sme skôr priamo povedať náš názor Lukašenkovi, mali sme povedať, že očakávame od neho zmenu politiky a potom e, možno vyhodnotiť situáciu. Zároveň ale musíme zobrať na vedomie aj to, že mnohí občania Bieloruska práve v vidieckých oblastiach hlasovali tak, ako skutočne hlasovali. A preto sa musíme zamyslieť nad tým, aké sú európske hodnoty a ako vlastne ich chceme sprostredkovať voči Bielorusku. To by teda malo byť základom našej politiky voči Bielorusku, teda požadovať pre všetkým prepustenie väzňov a dodržovanie ľudských práv. Scholz, eh, la parola all'onorevole Belder. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Belder. Nech sa páči. Ja, ďakujem, meneer eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som taktiež rád povedal, že všetci zadržiavaní politickí aktivisti mali byť prepustení na všetky tieto osoby, ktoré sú zadržané v súvislosti s uvedenými udalostiami. V holandskej tlači sa mnoho e, písalo o represáriách v Bielorusku a v plnej miere dokážeme, chcem povedať jednoznačne, vieme podporiť 100% obyvateľov, občanov Bieloruska. A máme vlastne kontakty aj s, im, s ľuďmi z Minsku, ktorí nás informujú o tom, že nielen občianská spoločnosť je šokovaná, v Bielorusku, ale aj niektorí liberáli v samotnom režime sú šokovaní. Takže chceme práve e, tu apelovať na prítomných, aby sme nechali tak povediac v štychu tých ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. A zo, z dôveryhodných zdrojov v Minsku máme proste takéto informácie o situácii. európske inštitúcie možno nemajú priamy dopad na e, súkromné iniciatívy na vidieku e, v Bielorusku, ale v podstate toto je pluralistický parlament. Mali by sme podporovať opozíciu. Môže, to mať, môže aj tá mať svoje slabiny, ale mali by sme ju podporovať v nastávajúcich mesiacoch a mali by sme e, s jej predstaviteľmi úzko konzultovať. Samozrejme, náš prístup musí byť vyvážený. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Belde, slovo a pán Paličkis z zahraničného výboru. Je vlastne, eh, bude hovoriť o dohode s Bieloruskom, ktorá je vlastne zmrazená. Pán predseda, myslím, že existovala určitá harmónia pokiaľ ide o návrh opozície Bieloruska v tom zmysle, že ako vlastne riešiť ten šok z 19. decembra. A boli tu prezentované aj určité myšlienky zo strany komisára Fileho, aj e, pána Ignatevičícia a teda predstaviteľov OBSE. Myslím, že to je povzbudzujúce. Určité sankcie, myslím si, sú nevyhnutné po týchto tragických udalostiach, Myslím si však, že tieto sankcie musia byť veľmi presne zamerané a citlivo zamerané. Ide o to, aby ne, dopadli na režim, nie na občanov. Bolo tu spomenané, že asi 50, alebo temer 50 eh, je občanov za smerovanie do EÚ v Bielorusku. Takže ak budeme náležite citlivo formulovať našu politiku voči Bielorusku, možno za rok, za dva, môžeme dosiahnuť, že to číslo dosiahne 55-60 A to by práve bolo veľmi dobrou odpovedou pre tých, ktorí zorganizovali tie tragické udalosti z 19. decembra. A nakoniec ešte chcem povedať, čo hovoril aj pán komisár Füle. Určité otázky liberalizácie víz. Myslím, že to nestačí. Myslím, že musíme už vlastne odstrániť túto finančnú Berlín, tento finančný berlínsky múr, ktorý tu už je niekoľko rokov. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi Paličkisovi. Slovo má pán Singeris, predseda zahraničného výboru z Litovského parlamentu. Vlastne koncom decembra sa konalo zasadnutie na túto tému. Ďakujem za slovo, pán predseda. My sme mali vlastne vypočutie v našom parlamente hneď po tých udalostiach a e, priamo účastníci, teda ako e, Zaškievič, Lukieva, e, hovorili o veciach, ktoré proste boli neskutočné. Napríklad podstate eh, hovoril, že v podstate eh, eh, jeden z týchto predstaviteľov zatknutých bol v podstate polováhy vyvlečený a je zbytý a odvlečený do väzenia. A proste boli odopierané lieky týmto ľuďom a tak ďalej. Takže naši študenti z Humanitného inštitútu z Vilniuskej univerzity teda e, študenti e, bieloruskí, ktorí študovali u nás vo Vilniuse, tí, tí boli taktiež e, zatknutí v Bielorusku. A ľudia proste zmizli. A myslím, že to treba tiež vyšetriť. Kam zmizli ľudia? Politickí oponenti hlavne. Takže mali by sme vypracovať novú stratégiu. V plnej miere súhlasím s komisárom Fülem aj s pánom som v tom zmysle, že vlastne keď e, sa hovorí o nových voľbách, tak tie by sa mali konať v Bielorusku a myslím, že by sa mal menovať koordinátor pre vzťahy s Bieloruskom, pre vzťahy EÚ s Bieloruskom a mal by sa zamerať pozornosť aj na tých, ktorí terorizujú bieloruskú spoločnosť. Čiže tu celý zoznam veci, ktoré sa týkajú napríklad aj vzťahov Bielorusko versus Rusko. Do akej miery je tam vplyv Ruska na demokratickú situáciu alebo na situáciu vôbec v Bielorusku. Vážení priatelia, tu prítomní sme členovia klasických európskych strán. Je tu kolega sociálny demokrat, máme tu kresťanských demokratov a vlastne mali by sme pozbudiť naše parlamentné strany, aby e, spolupracovali so svojimi partnermi a bratmi, stranickými bratmi v Bielorusku. Treba ich treba im pomôcť teraz. Toto je tá chvíľa, kedy oni tú pomoc potrebujú. Takže aj EPP, aj sociálni demokracii, lavicové strany, cent, centristické strany a tak ďalej. Všetci majú e, svojich partnerov v Bielorusku, ktorí potrebujú našu pomoc. Spomeňme si vlastne, že pred 20 e, rokmi sovietské tanky tiež zautočili na litevský parlament a vlastne vieme, že už sme nedávno oslavili 20. výročie pádu Berlínskeho múru. Nezabúdajme, že tá sovietská mentalita a vlastne aj vlastne ten dzeržinského princíp v Minsku funguje stále. A preto podporme ľudí v Bielorusku. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Singerisovi. Slovo má pán Volsky. Poprosíme 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Určite by sme mali odsúdiť režim aj sankcie. Mali by sme pozastaviť e, členstvo Bieloruska o východnom partnerstve. A mali by sme e, taktiež zohľadniť pozíciu občianskej spoločnosti a podporiť ju. Sú tu štyri body. Kľúčová vec je cui bono, čiže na koho prospech sa dialo to, čo sa udialo v Bielorusku. Po druhé, aké sú tu ruské záujmy. Po tretie, to, čo sa udialo, zväčšilo vzdialenosť medzi Bieloruskom a Európou. Po štvrté, aj Západ reaguje ako Pavl, formou pavlovovskej reakcie, ako povedal vlastne pán Tanok. A možno to bolo aj naplánované takto. Takže čo robiť v budúcnosti? treba pristupovať dvoma smermi. Jednak izolovať režim, otvoriť sa občianskej spoločnosti a zvýšiť pomoc. Otvoriť európske dvere pre Bielorusko, to sú tie najlepšie sankcie, aké môžeme uplatniť. Napríklad stratégia dlhého pochodu, ktorý by tu bol 10 rokov ešte. Hm, a predsa našim cieľom je šírenie európskych hodnôt aj v Bielorusku. Niekto povie, že sme sa dostali do pasce medzi nezáujem novej administratívy USA, neschopnosti Európy a neschopnosti Ruska vplývať náležite na Bielorusko. Urobili sme my, Európane, všetko, čo sme mohli? Nie. Váhali sme. Môžeme urobiť viac? Áno. Mali by sme urobiť viac a môžeme urobiť viac. Bielorusko bude skúšobným kameňom pre EÚ. A odteraz vlastne to nie je EÚ ani bieloruskí demokrati, ktorí píšu tie dejiny, ktoré sú rozhodujúce e, v rámci Bieloruska. Preto treba konať. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Pán Cibieč, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdá sa, že každý si rád vypočuje eh, horlivé vyjadrenia, nechávame sa niekedy uniesť prejavmi v poriadku, ale myslím si, že si musíme položiť otázku, čo povieme bieloruským občanom. Aký bude ozajstný hmatateľný výsledok tohto zasadnutia? Bude k dispozícii viac peňazí na spoluprácu s občianským hnutím, s občianskou spoločnosťou? Pomôže sa mimovládnym organizáciám? Naozaj e, sa urobí niečo aj s tými vízovými poplatkami pre bieloruských občanov? My vieme, že nie je len to problém, že tie víza sú drahé, ale že sa ani nevydávajú v dostatočnom množstve, v dostatočnom počte. Takže ja by som chcel apelovať na pána komisiára. Veľmi si ho vážim, je veľmi presný vo svojom logickom prístupe. Poprosil by som ho, keby prišiel k nám do tohto eh, parlamentu a predložil konkrétne opatrenia, ktoré sa uplatnia pretože e, všetky tie krásne city, ktoré tu boli vyjadrené, by sa mali pretransformovať do konkrétnych krokov. Ide o to, že v Bielorusku národ utláča jeden diktátor a treba s tým niečo urobiť. Isté, mysleli sme si, že nejak zvládneme tohto diktátora a ja som si myslel, že to zvládneme, ale teraz e, vidíme, aká je situácia. Ukrajinci, Poliaci, Litevci, všetci sme si mysleli, že dokážeme s tým diktátorom nejak hovoriť, ale vidíme, že to možné nie je. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Pani Šroca, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som členkou delegácie Európskeho parlamentu a Bieloruska. Je to delegácia, ktorá Žiaľ, nemôže mať žiadne spoločné stretnutia, takto sme konec koncov rozhodli. My totiž to nechceme podporovať žiadnych diktátorov. Ja sa pomerne dobre význam v krajine, bol som spravodajkňou tohoto parlamentu v období 1994 až 2004. Bolo toto obdobie, kedy pán Lukašenko etabloval svoju moc v krajine. Zažili sme rozličné situácie, A boli to teda situácie, ktoré sa opakujú. Napríklad to, čo sa udialo v roku 1997. Vtedy sa Rada ministrov zahraničných vecí rozhodla, že spravia taký krátky program pre podporu demokratických síl. V priebehu mesiaca sa podarilo vypracovať spoločné stanovisko rady, vytvoriť právny základ a takto sa potom aj mohol implementovať tento program z finančného hľadiska. To etablovanie bolo síce zložité, ale nakoniec sa to podarilo. Myslím si, že podobné opatrenia by mohli byť úspešné aj teraz. Ale existujú aj ďalšie, rýchlejšie opatrenia. Sú to opatrenia, ktoré majú humanitárny základ. Ide tu o väznených, ktorí sú kriminalizovaní. By sme ich mali uznať za politických väzňov, toto je bolo veľmi zásadné a je dôležité, aby sa to objavovalo vo všetkých prejavoch, všetkých vyjadreniach, aby sa to neustále opakovalo. Aby sa vravelo, že nesmú byť kriminalizovaní, lebo sú to politickí väzni. Potom, čo sa týka humanitárnej situácie, tu ide o to, že malé dieťa stratilo rodičov a pravdepodobne bude zverené nejakému poručníkovi. Ja, ako osoba, ktorá pochádza z bývalo východného Nemecka, Viem, že situácia je veľmi vážna. Toto sú veľmi dôležité opatrenia a musíme neustále hovoriť, že takéto niečo je nepripustné. Situácia v krajine je taká, že sú kriminalizovaní teraz aj právne obhajcovia týchto ľudí a jednoducho toto musíme tiež riešiť a je nutné to komunikovať. To znamená, že stratégia musí obsahovať aj časovo Eh, diferencované humanitné opatrenia. Toto musíme skutočne podporovať. Ďakujem. A teraz pani Andrej Kiene na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež členkou delegácie pre vzťahy s Bieloruskom a myslím si, že bolo chybou nevyslať pozorovateľskú misiu Európskeho parlamentu do krajiny, tejto, v tomto prípade sa nám nepodarilo vyslať misiu do nášho susedstva. To bolo poprvé. Po druhé, myslím si, že skutočne je dôležité mať taký dvojstupňový prístup. Síce musíme mať sankcie pre tých, ktorí sú zodpovední za útlak a zároveň musíme podporovať občianskú spoločnosť a tých, ktorí obhajujú ľudské práva. Čo sa týka obhajcov ľudských práv, pán komisár, myslím si, že nie je, dôl, nie je nevinutné čakať na tú donorskú konferenciu, Konec koncov prinedávnom Európsky parlament schváloval správu pani Hautala. Tam máme zoznam nástrojov, ktoré je možné použiť. Je možné poskytnúť aj núdzové e, víza a poskytnúť ďalšiu pomoc. Je nutné sa tu opierať o ľudské práva. Je to dlhý zoznam, skutočne. A čo sa týka študentov a tých ľudí, ktorí sú neustále zastrašovaní, predsa e, v Vilniuse máme univerzitu, Včera som dostala signál SOS, e, že nie je tu záruka, že táto univerzita bude financovaná e, v tomto roku, budúci rok. Skutočne teraz je kľúčový čas. Je tu mnoho univerzít v Európskej únii, ktoré sú ochotné prijať bieloruských študentov. To znamená, že je nutné začať skutočne konať a nie iba o niečom hovoriť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Andrikene. A teraz pán Mírsky na 1,5 minúty. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģies, vai daudz no jums eh, katrais bija? Ďakujem pekne. Pán predseda, možný, možno, možno mnohí z vás boli v Bielorusku a ja som tam bol, veľmi dobre poznám situáciu a veľmi dobre viem, čo sa tam deje. V tomto legislatívnom období som bol Bielorusku. A chcel by som položiť otázku, čo sme spravili spoločne a ako konáme ďalej, akým spôsobom spolupracujeme, spolupracujeme s oficiálnou mocou Bielorusku? Lebo myslím si, že je dôležité aj s nimi komunikovať. Boli sme efektívni pri našej práci? Nie. A musím zopakovať, že nie. Možno všetci spoločne čiastočne nesieme zodpovednosť za tú situáciu. Jednoducho sú tu mnohé otázky, ktoré sa nám nepodarilo rýchlo riešiť. Dôležité je sa zaoberať v bieloruskom rámci Euronestu. Musíme si byť vedomí toho, že keď nezmeníme náš prístup Bielorusku a ak nebudeme mať dlhodobú stratégiu, ktorá sa bude týkať eh, Bieloruska, nedosiahneme jednoducho výsledky. Dalo by sa to povedať aj tak, že Bielorusko bude demokraciou až vtedy, keď e, zakvitnú e, rúčky metiel. Dôležité teda spolupracovať s oficiálnou mocou a moje skúsenosti poukazujú na to, že musíme využiť tejto oblasti každú možnosť, ktorú máme. Ďakujem pekne, pán Mirsky. A teraz pán Tökiš na 1,5 minúty. Eh, Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážení hostia z Bieloruska, v prvom rade mi dovolte, aby som vyjadril pani Meklejovej svoju účasť v súvislosti s tým, čo sa udialo s jej otcom a s ostatnými, ktorí sú momentálne zadržiavaní a väznení po tých demonstráciách. Po druhé, chcel by som pripomenúť, že nedávno Európska únia odmietla tú iniciatívu niektorých štátov, že tí, ktorí boli trestaní komunistickými totali, boli odškodňovaní podobne ako tí, ktorí boli tyranizovaní fašizmom. Myslím, že teda by bolo dobre správnym menom nazvať Lukašenkovú diktatúru. To nie je posledná diktatúra, to je jedna z postkomunistických diktatúr a tí, ktorí sme tu, pán Buzek, alebo kolegovia z Litvy, Rumunska a tak ďalej, však vieme, kto bol Čaušesku, nie? Vieme, že to je všetko dedičstvo komunizmu. A zo strategického hľadiska by som si dovolil navrhnúť, že to, čo súvisí s bývalými komunistickými režimami, mala by Európska únia konať razantnejšie a aby nič nebolo ako ústupky v ekonomickej sfére e, na úkor ľudských práv. To je vec nesmierne dôležitá zo strategického hľadiska. Potom budeme mať z dlhodobého hľadiska šance naozaj skoncovať s diktatúrami aby vlastne bolo jasné, ako majú napríklad e, aj v Maďarsku, Orbánovci, aké problémy s tými postkomunistami. A môžem pokračovať ďalšími krajinami. Nejde o to, aby sa blokovalo východné partnerstvo. Sme proti Lukašenkovi. Ďakujem. Ďakujem pekne a na záver pani Gomeš na 1,5 minúty. diktatúra, pri ktorej nerozlišujeme, či je komunistická alebo ne, nekomunistická. Ide o to, že, že potláča demokraciu, slobodu a ľudí. Musíme uznať, že sme zlyhali pri našom doterajšom mekom prístupe. Mysleli sme si, že sa nám podarí diskutovať s diktátorom a, po, a že ovplyvníme jeho konanie. Musíme prevziať zodpovednosť za tie chyby, ktoré sme vykonali, musíme ich napraviť. Nesmieme sa vrátiť k bežnému postupu, ale nesmie sa nechať vydierať. Musíme mať jasné ciele, aby sa prepustili tí ľudia, ktorí boli zadržaní. Musíme podporovať slobodu a opakovanie volie musí byť tiež jeden z cieľov. Musíme sa zameriavať na ľudí, musíme podporovať slobodné médiá, nevládne organizácie, demokratickú opozíciu a študentov. Musíme to povedať jasne, musíme podporovať demokratickú opozíciu, tie strany, ktoré majú demokratickú agendu. A potom buďme veľmi prísni, čo sa týka sankcií voči režimu, zákaz cestovania, zmrazenie aktív režimu, ak to bude nevyhnutné, aj pozastavenie NP. Grazie, eh, Ďakujem pekne, pani Gomes. A ešte dáme slovo pánovi Protaševičovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si vedomý toho, že ne, nemáme žiaľ veľa času. Je dôležité, že mohli vystúpiť zástupcovia Bieloruska, zástupcovia aj žurnalistov, žurnalistov v Bielorusku, že mohli vystúpiť. A zároveň dôležité je, že sme tu mali aj bývalého politického väzňa, že tu máme aj rozličné pozorovateľské skupiny. Ej, ej, ej, ej, ej. Kaliakin, Kaliaki, I'm sorry. And... Napríklad to je pán Kaliakin a mali, máme tu šancu diskutovať ešte dnes o 5. miestnosti A3 E2. Tam budú všetci naši bieloruskí hostia a budeme mať možnosť pozrieť si filmové zábery o tom, čo sa udialo 19. decembra Minsku. Všetkých vás pozývam na otvorenú diskusiu s našimi váženými hostiami o 17. Grazie, presidente Protasevič. E, la parola Ďakujem pekne, pán Protasevič. A teraz dostane slovo náš predseda, pán Buzek. Ďakujem pekne, pán predseda výboru, ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. Skutočne tá diskusia bola veľmi zaujímavá pre všetkých z nás. To, čo bolo najdôležitejšie, boli tie rady, ktoré nám poskytli naši bieloruskí priatelia. Dôležité je hovoriť jedným hlasom, aby reakcia bola jasná, prísna, je nutné vyvíjať politický a diplomatický tlak, aby sa prepustili všetci politickí väzni, ako to spomínala aj pani Niklajeva. My máme kľúč k slobode jej otca je nutné zabezpečiť prístup k informáciám. Toto je všetko veľmi zásadné. Ďakujem pekne všetkým vám za tie rady, ktoré ste nám poskytli. To bolo pre nás veľmi dôležité. Dovolte, aby som sa zameral na pár bodov. Konec koncov vyplýva to aj z môjho doobednejšieho stretnutia so zástupcami Bielorusku. Dôležité je zast- zabezpečiť prístup k vízam a zároveň obmedziť možno cestovanie pre predstaviteľov režimu. Dôležité je poskytovať víza e, bieloruským občanom a zrušiť víza napríklad pre umelcov, vedcov, študentov a na druhej strane paralelne je dôležité prísť sa zákazom cestovania pre bieloruských predstaviteľov čo súvisí s udalosťami 19. decembra 2010. Nutné podporovať mimovládne organizácie občianskú spoločnosť. Samozrejme, to znamená viac finančnej podpory, to je veľmi zásadné. A potom, čo je veľmi dôležité, je podporovať tie mimovládne organizácie, ktoré sa nemohli zaregistrovať v Bielorusku kvôli tomu, že ten štát je vedený autokratickým spôsobom. Dôležité podporovať študentov a univerzity. To je veľmi zásadné. Finančná pomoc, štipendia. Toto je nutné posilniť. Sú tu určité pozitívne príklady. Napríklad je tá Exilová univerzita vo Vilniuse, ktorá dostala, dostáva finančnú podporu zo strany EÚ. Potom sú tu aj ďalšie návrhy, na ktorými sa musíme zamýšľať. Napríklad žiadosť o opakovanie volieb, ako navrhol kolega Tanok. Je to aj ďalší návrh, nevyplýva z tohoto stretnutia, ale ide o to, aby sa vylúčilo Bielorusko z medzinárodných športových podujatí, ako boli e, majstrov sveta alebo e, olympijské hry, čo bolo určite pre nich bolestivé. Alebo aj ďalšie návrhy sú samozrejme k dispozícii. Musím povedať, že musíme sa nad týmto všetkým intenzívne zamýšľať v Európskom parlamente Aké budú naše ďalšie kroky v Európskom parlamente? Zajtra sa uskutočí konferencia predsedov a rozhodne sa o tom, že sa vyšle misia Európskeho parlamentu do Bieloruska a potom na, e, rozpráva v rámci naliehavých otázok o Bielorusku. Musíme prijať rozhodnutie o našej spolupráci v rámci Euronestu. Toto je veľmi zásadné. Takže v budúci týždeň príjmeme zásadné rozhodnutia, bo sme veľmi dlho čakali a teraz nastal čas, aby sme povedali, ako budeme riešiť tento problém. Samozrejme, vyčkajme na výsledky Rady ministrov zahraničných vecí 31. januára v Bruseli. Toto je veľmi zásadné. A Očakávame neustále kontakt s Európskou komisiou a to aj budúci týždeň v Štrasburgu. Dovolte, aby som na záver povedal, kolegyne, kolegovia, priatelia, dnes sú medzi nami výťazi volieb. Nie z formálneho hľadiska, ale z politického a psychologického. Toto je veľmi dôležitá novinka pre nás a my k vám pristupujeme ako k víťazom, k vám, našim priateľom z Bieloruska a sme si istí, že vyhráte a želáme vám takéto víťazstvo. Ďakujem pekne. Eh, e Ďakujem pekne, pán predseda Buzek, Ďakujem pekne aj našim priateľom z Bieloruska, ktorí aktívne prispeli k tomuto podujaču a ďakujem pekne aj všetkým, ktorí vystúpili v rámci debaty. Ešte predtým, ako ukončím našu schôdzu, by som chcel pripomenúť, že predseda Európskeho parlamentu, ako aj ďalší predsedovia, vypracovali istý dokument, je to prehlásenie ktoré som vám chcel pripomenúť. Sú to závery, tu uvedené závery, ktoré vyplývajú z dnešného stretnutia. Sú to konkrétne návrhy, spoločné vyhlásenie, kde sa spomína to, o čom sa dnes rozsiahlo diskutovalo. Pre všetkým je tu skutočnosť, že voľby nezodpovedali medzinárodným normám a že to neboli slobodné demokratické voľby a preto odsudzujeme útlak a potlačenie slobodných mierových demonstrácií, ktoré sa uskutočili v decembri. S tým súviselo aj zadržanie, uväznenie e, aktérov, ako aj ďalšie veci, ktoré, o ktorých sa tu hovorilo. Chcel by som požiadať všetkých, aby ste zamýšľali nad vzťahmi medzi EÚ a bieloruskými orgánmi. Chceli by sme apelovať na to, aby sa, sa zabezpečil zákaz vycestovania pre tých, ktorí sú za tieto represálie. A aby tí, ktorí spôsobili, že tieto osoby sa stále zadržiavané, boli potrestaní. Potom je dôležitá podpora pre mimovládne organizácie, podpora nezávislé, nezávislé médiá pre mimovládne organizácie a aby sme podporovali organizácie, ktoré podporujú demokraciu a ľudské práva. Pán Buzek konec koncov pripomenul aj to, že je nutné podporovať štipendia bieloruským študentom, je dôležité znížiť poplatky za víza pre špecifické kategórie ľudí, ako sú študenti, vedci, umelci. Potom je nutné sa zamyslieť na našim stanoviskom, čo sa týka medziparlamentných vzťahov s Bieloruskom, pre všetkým, čo sa týka medziparlamentného zhromaždenia Euronest. No a na záver žiadame, aby bieloruské orgány si premysleli svoje rozhodnutie o zatvorení kancelárie OBSE v Minsku. Do dokumentu sme zapracovali všetko, čo bolo spomenuté, aj to, čo nám bolo povedané zo strany e, bieloruských priateľov a to, ako je obmedzovaná ich sloboda, ich možnosti. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým účastníkom. Pevne verím, že sa opätovne stretneme a že sa čoskoro zlepšia vzťahy medzi Bieloruskom a EU. Ďakujem pekne.